versuchen wir es noch einmal meine damen und herren. haben sie jetzt übersetzung? funktioniert nicht? okay. ja. Dobrý deň. Povedali mi, že tlmočenie už funguje. Pýtam sa ešte raz. Počujete tlmočenie, dámy a páni? Dobre, výborne. Takže začneme, dámy a páni. 9. mája je Deň Európy. Robert Schumann vydal svoje známe e, Schumannové vyhlásenie a tým položil základný kameň dnešnej Európskej únie. Nikdy predtým v minulosti sa nestalo, že v ten deň e, Európsky parlament sa zároveň stretáva na plenárnom zasadnutí v Štrásburgu, takže vás vítam e, tu dnes e, v Európskom parlamente e, v deň Roberta Schumana. Európske spoločenstvo uhlia a ocele bolo vlastne základom našej dnešnej Európskej únie, ktorá sa musí ešte zlepšovať to je samozrejme isté, ale e, dnes e, si pripomenieme tento deň a uctíme si tento deň e, s našimi hudobníkmi zo Štrasburského orchestra. Ďakujem, dámy a páni. Počuli sme hudobníkov z Štrasburského konzervatória. Ďakujeme im za tento úžasný úvod. 9. mája 1950 Robert e, Schumann povedal následovné vety. Svetový mier sa nezachová bez kreatívneho úsilia, ktoré je minimálne tak kreatívne ako nebezpečenstvo, ktoré ten mier ohrozuje. Európa bude musieť byť vybudovaná iba konkrétnou prácou, ktorá sa bude opierať o skutočnú solidaritu. Dnes Európa prežíva veľmi burlivé časy. Dokonca Európa možno stojí dnes eh, pred rozhodujúcou skúškou a viac ako kedykoľvek predtým potrebuje odvážnych občanov, ktorí podporia európske zjednotenie. Potrebuje ľudí, ktorí nás prebudia a ktorí nám pripomenú, čo je skutočne dôležité. Niektorých takýchto ľudí teraz budem citovať. Skutočne dôležité pre nás e, sú mier, solidarita a vzájomný rešpekt. A všetky tieto veci musíme zároveň neustále prehlbovať. A my musíme teraz prehlbovať nie to, čo nás delí, ale musíme upevňovať to, čo nás zjednocuje. Vážené dámy, vážení páni, je teraz naozaj na čase, aby sme začali bojovať za túto Európu. Nesmieme sa nechať zavádzať protivníkmi európskej e, jednoty, my môžeme naozaj s odvahou a s optimizmom ďalej budovať Európsku úniu. Minulý týždeň v piatok som mal príležitosť stretnúť sa vo Vatikáne s pápežom Františkom a vypočuť si ho. Ehm, otázkou je, čo sa stalo s Európou. Pýtal sa, čo sa stalo s Európou humanizmu, ktorá presadzovala ľudské práva, demokraciu a slobodu. Čo sa stalo s touto Európou? Pýta sa pápež, Európa je domovom básnikov, filozofov, umelcov a hudobníkov, mužov a žien vedy. Čo sa stalo s touto Európou, ktorá e, bola matkou národov, matkou veľkých mužov a žien, ktorí mali odvahu mm, obetovať aj svoj život, e, keď e, bola ohrozená dôstojnosť ich bratov a sestier. Pápež povedal, že by sme sa mali opäť vrátiť k základným hodnotám, na ktorých sa začala budovať Európa. Pretože to boli títo ľudia, ktorí boli ochotní ísť novými alternatívnymi cestami vo svete, ktorý bol vtedy e, naozaj vystrašený a vydesený hrôzou vojny. A Týmto ľuďom nešlo iba o nejakú ideu Európy, oni mali odvahu e, vytvoriť naozaj niečo úplne nové, nový model mieru a spolupráce. A tým vlastne porazili model ničenia a násilia, v ktorom žili a v ktorom vyrastali. Dámy a páni, je teraz na čase, aby sme za túto Európu začali bojovať nesmieme sa nechať e, zavádzať protivníkmi Európy. Oni nám nemôžu diktovať. My musíme mať teraz odvahu, optimizmus a musíme hľadiť do budúcnosti. 26. novembra 2014 doktor Denis Vukwege tu v tomto parlamente povedal následovnú vec. Žijeme vo svete, kde sa stavajú na hlavu hodnoty a násilie sa stáva niečím banálnym, každodenným a nadobúda podobu, ktorú by sme nikdy nepovažovali za možnú. A v tomto svete musíme tomuto čeliť. A Denis Bukwege nám takisto povedal, že ľudské práva nie sú sami o sebe základnou hodnotou Európskej únie. Európske, pardon, ľudské práva sú iba niečím, čo by nás malo motivovať, čo by nás malo povzbudzovať v našich vonkajších vzťahoch. Je to nástroj na budovanie e, mieru a na rozširovanie mieru a rozvoja v iných častiach sveta. Vďaka ľudským právam môžeme vytvárať právny štát aj v iných krajinách sveta. A on e, tu vyjadril želanie, on ako vynikajúci lekár, ktorý bol vyznamenaný Sacharovovou cenou, on povedal, že Európska únia je pre neho nádejou nádejou, že ľudská dôstojnosť a ľudské práva sa začnú chrániť aj v jeho domovine. A ľudské práva podľa neho sú dôležitejšie ako hospodárske alebo finančné záujmy. 3. februára 2016 Buchari, prezident Nigérie, povedal tu v parlamente, Vašim problémom je prerozdeľovanie bohatstva, ale našim problémom sú chudoba, choroby a technická zaostalosť. My na to vždy veľmi rýchlo zabúdame. Všetko, čo, o čo sa títo ľudia snažia, títo muži, ktorí nás navštívili, všetko, čo sa snažia zabezpečiť pre svojich občanov, pre pacientov, to všetko my máme dennodenne, pre nás je to samozrejmosť a preto musíme o to odvážnejšie bojovať za Európu. Nesmieme sa nechať zastrašiť odporcami Európy. Portugalský prezident 12. apríla povedal, a to citujem teraz jeho originálnu verziu, Pán de Susa povedal, toto je generácia, my sme generácia, pre ktorú európske zjednotenie bolo snom, ktoré, ktorý bol neoddeliteľný od sociálnej spravodlivosti a ľudských práv a, spra- a Európa, o ktorej ja snívam, tá Európa, ktorá zvíťazila toľkokrát nad barbarstvom a totalitarizmom, tá prekoná aj hrozby terorizmu a náboženského fanatizmu. Tento muž, veľký podporovateľ európskej integrácie, predniesol tieto vety v tomto parlamente. A on bol takisto veľkou väčšinou v prvom kole zvolený v Portugalsku za prezidenta republiky. No a to je takisto znakom toho, že demokracia neznamená byť proti Európe. Aj politici, ktorí sa jasne vyslovujú za Európu, sú schopní vyhrávať voľby. A my musíme využiť e, múdrosť týchto mužov, týchto ľudí, ktorí bojujú za našu Európu. Tomas Ilves, estónsky prezident, 2. februára sa takisto vyslovil pred Európskym parlamentom a povedal, či už je to migrácia, euro alebo vojenská agresia, alebo technologické zmeny a ich výzvy, riešenia, ktoré sa príjmajú iba na úrovni národného štátu, nás vrátia do obdobia pred druhou svetovou vojnou. Nemôžeme príjmať krátkodobé riešenia, nemôžeme sa izolovať od našich susedov, pretože to vedie iba k zákonu oko za oko, zub za zub a tým strácajú všetci. Nemôžeme sa vrátiť späť do obdobia, kedy vyhrávala iba moc, kedy vyťazila iba moc. To už sme videli veľakrát v histórii Európy. Je to prezident krajiny, ktorá sa zbavila komunistickej diktatúry vďaka povstaniu, vďaka, vďaka tomu, že povstali občania. A takisto je to krajina, ktorá vstúpila do Európskej únie, aby si zaistila stabilitu, bezpečnosť a mier v spoločenstve národov a e, štátov v spoločenstve, ktoré je schopné zabezpečiť stabilitu pre Estónsko. Zástupca tejto malej krajiny nám teda povedal, čo je dôležité. Táto krajina iba nedávno znovu získala národnú sebestačnosť, ale jej prezident e, varuje pred E, uzatváraním hraníc národov a varuje, že takto by sme sa vrátili do obdobia pred druhou svetovou vojnou. A ja si myslím, že má pravdu. A práve preto sa oplatí bojovať za európsku integráciu. Aj v tento e, deň Roberta Schumana. Teraz je európska integrácia ohrozená, ale ja som osobne pevne presvedčený o tom, že veľká väčšina občanov, mužov aj žien v Európe, ešte stále uprednostňuje spoluprácu medzi štátmi bez hraníc. V súčasnosti prežívame krízu solidarity a naše spoločné hodnoty, naša hodnotová základňa je otrasená. A preto musíme teraz počúvať to, čo nám hovorili títo muži a ženy, okrem iného aj Robert Schumann. Aj on povedal, že Európa sa nevybuduje za jeden deň a musí sa opierať neustále o solidaritu. Vážené dámy, vážení páni, je naozaj na čase, aby sme začali všetci bojovať za Európu. Všetci Európania a Európanky, ktorí veria v tento model eh, cezhraničnej demokracie, teraz eh, musia povstať a musia sa už konečne vysloviť v prospech Európy a nemlčať ďalej. Ďakujem.